Ide konkrétne o vyhlásenie komisie. Najskôr dostane slovo pán komisár Degu, ktorého srdečne vítam a dávam vám chvíľočku, aby ste sa usadili a máte slovo. commission. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, po piatich rokoch intenzívnych rokovaní sa podarilo uzavrieť eh, túto fázu a máme k dispozícii hlbokú a rozsiahlu eh, dohodu o voľnom obchode medzi EU a Kanadou. Výbor INTA už dostal e, celý tento text a zverejní sa taktiež e, onedlho. Kanada je prvým členom G8, s ktorým sme sa e, dohodli na tejto rozsiahlej dohode o obchode v agende obchodu. Je to potvrdením toho, že môžeme uzatvárať aj veľmi dobré dohody, pretože máme zaužívaný prístup a máme tiež regulačný rámec aj keď rokovania neboli jednoduché, dohoda je tiež veľmi cenná sama o sebe, pretože eh, je príležitosť pre naše eh, podniky, je to obrovský trh pre naše eh, firmy, operátori tam majú rovnaké podmienky ako aj subjekty z USA. Je to dôležitá, dôležitý výdobytok pre naše podniky a môže to prispieť našemu ekonomickému e, rozvoju. Aj z politického hľadiska je Kanada veľmi významným spojencom, taktiež e, je cieľovou krajinou mnohých európskych investícií, ale je významná aj hľadiska vytvárania rastu pracovných miest. E, Kanada je bohatá na prírodné zdroje a tiež je významným zdrojom know-how S niektorými výnimkami sa podarilo eh, v dohode zakotviť odstranie takmer všetkých eh, colných prekážok, eh, pričom niektoré oblasti budú chránené. Čo sa týka služieb a investícií, tu budeme ešte vo mnoho lepšej pozícii ako napríklad USA a nejako to neovplyvní schopnosť vlád členských štátov napríklad dotovať verejné služby Taktiež e, máme bezprecedentný výsledok v oblasti verejného obstarávania. E, Ďaká tejto dohode CETA máme prístup k verejnému obstarávaniu v Kanade na všetkých úrovniach e, štátnej správy. Dohoda stanovuje nové štandardy, taktiež z hľadiska riešenia sporov. Už si uvedomujeme, že sú isté obavy súvisiace s touto dohodou a snažili sme sa ich v dohode pokryť a vylúčite také, čo sa týka um, zemepisného označenia. To sa nám podarilo dosiahnuť rozsiahlu ochranu v európskych polospodárských e, výrobkov, napríklad parmigiano reggiano, švarcelskej šunky a 132 ďalších výrobkov, ktoré sú plne chránené. Toto je jedna e, z pasáží, ktoré dokazujú, ako takáto dohoda CETA môže byť prospešná aj pre malé stredné podniky e, Vzťahy medzi EU a Kanadou nebudú na úkor um, ochrany životného prostredia a pracovných podmienok. Uvedomujeme si na oboch stranách, že máme svoju zodpovednosť. Um, v tejto dohode je zakotvené ešte o mnoho viac, ako Kanada teraz robila v tomto smere. Čo sa týka ďalších krokov, predseda Barroso a kanadský predseda vlády, pán Haber, chce verejne uh, vyhlásiť uh, výsledky týchto rokovení na uh, samite v Otave 26. septembra a potom obe strany predložia tento text svojim legislatívnym orgánom na ratifikáciu a preskúmanie, teda v Európskej únie to znamená e, parlamentu a rade, pretože právne overenie a preklady e, sú s dlhavým procesom. Očakávame, že e, toto formálne prehodnotenie v parlamente prebehne niekedy v priebehu roka 2015. Keď sme sa dostali tak ďaleko, tejto fáze. Sme na to patrične hrdí a tešíme sa na to, že Európsky parlament podporí um, túto dohodu, aby sa podporil rast a pracovné miesta v Európskej únii. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz mojou prvou rečničkou na zozname je pani Chustov Rovol, tá však neprišla. A skupina EPP eh, požiadala, aby som dala najskôr slovo pánovi Salvadoremu Čikovi. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že tie aspekty, ktoré boli spomenuté zo strany pána komisára, sú dôležité, pokiaľ ide o tie očakávania, ktoré mm, máme, pokiaľ ide o túto dohodu, dohodu, o ktorej, na ktorej sme pracovali, ktoré logicky nám predkladá problém transparencie, problém ochrany e, našich malých a stredných podnikov, a, pretože ide o otvorenie veľkému trhu. Neviem, či to je úplne tá najlepšia robota, pretože hlavne pokiaľ ide o proces e, účasti stredných a malých podnikov s ochranou geografických označení pôvodu, tu sa pridáva ešte veľmi dôležitý výsledok, 125 z 148 IGP budú ochraňované, budú za, zaručené, budú zakomponované do toho um, kontextu medzinárodného trhu, ktorý je naozaj obrovský. Chcel by som teraz e, k tomuto aspektu niečo povedať. E, myslím si, že je veľmi dôležité, aby každý členský štát e, bol vyzvaný k tomu, aby predložil nástroje aby zohral líderskú úlohu, pokiaľ ide o účasť stredných a malých podnikov, ktoré práve kvôli svojim charakteristikám a svojim, svojej veľkosti nie sú schopné v konkrétnych e, podmienkach e, pochopiť všetky tieto pravidla, schémy, dohody. Preto by to malo podporovať e, členský štát. Je potrebné, aby to bolo taký efektívny automatizmus a preto my musíme s každým členským štátom sa snažiť zvážiť e, možnosť, e, či to budú všetci, či to bude mm, podporované finančne, pretože sme teraz v dobe hospodárskej krízy. Stredné a malé podniky zažívajú eh, ťažké situácie, častokrát sa očakávajú na eh, periférii a snažia sa pochopiť, eh, ako prežiť. Preto myslím si, že tento dohoda je dobrá, ale nestačí. Je potrebné, aby sme na mm, načrtli tieto rozmery, tieto podmienky, aby stredné a malé podniky e, tu získali dôstojné miesto, aby tu naozaj získali odbytisko. A ďalšia vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, je otázka IGP, čiže ochranič e, zemepisných e, označení pôvodu, ešte nie je uzavretá. Um, napríklad Parmigiano Reggiano ja napríklad pochádzam zo Sardinie, a sardínsky pecorino alebo pecorino rimano, to je na, zase náš sír. Môj záväzok za mňa, za mojich sardských eh, sardinských kolegov je zakompanovať ešte ďalšie eh, eh, zemepisné označenia pôvodu pre tie územia, ktoré dnes potrebujú vzhľadom na náš systém nájsť trošku inú cestu, iné odbytisko. Ďakujem. On... Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje na dve minúty pán Martin. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani komisárka, že ste dnes prišli. Čo sa týka CETY, mám viac otázok než poznámok. Poprvé by som sa vás chcela opýtať, či rada mieni tento text iniciovať. Je to poprvý raz, kedy rada neiniciovala už na konci rokovaní nejaké zmeny v texte. Neviem, aké sú tu dôvody, či sú tu námietky voči tomuto textu, alebo rada si nepredstavuje, že tento text je ešte finálny. Neparafra- neparafovala ho a investori potom nebudú veľmi nadšení, keď zistia, že rada nepokladá toto za finálny text. Takisto sa vyňali niektoré dôležité veci z tohto textu a moja skupina má znepo- je znepokojená. Generické lieky, to je ďalší problém. V výbore pre obchod som si vypočul isté uistenie, ale chcela by som aj od vás, pani komisárka, počuť, že dohoda CETA neurobi nič s produkciou generik pre rozvíjajúci sa svet. Ďalej tu máme kapitolu, ktorá tiež sa dá v CETE zlepšiť a ďalšie témy sú tu zákaz CO a zákaz cestovania niektorých európskych občanov a ďalšie témy, ktoré sa celkom netýkajú obchodovania, ale rada by som, rád by som počul, či komisia mieni vyriešiť tieto vyňaté veci mimo rámca CETY, alebo ešte stále ich vložiť do tohto rámca. Ja tu vidím, podobne ako vy ste povedali, mnohé pozitíva dohody CETA, takisto pre, pros, možnosti pre malé a stredné podniky, prístup na trhy z oboch strán, to je všetko pozitívne, to sú všetko dobré správy, ale máme tu isté zásady v našej skupine, Chápeme, že obchodné rokovania znamenajú kompromisy na oboch stranách, to je pravda, ale v istých veciach netreba robiť kompromisy. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán Martin. Ďalším, re, ďalšou rečničkou je pani Rúža Tomašič. Pani e, Rúža Tomašič, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. Čo sa týka negatívnych účinkov ochladených vzťahov EÚ a Ruska, obávam sa, že nedávne opatrenia, ktoré sa týkajú poľnohospodárských produktov EÚ, to ešte nie je Putinovo záverečné slovo. Jeho kroky ukazujú, aké škody môže spôsobiť to, keď vypadne takýto veľký trh e, produktov a služieb. Aké opatrenia sa predpokladajú, nemali by sme ustupovať takémuto tlaku, a nemali by sme ani e, sa vzdávať atraktívneho trhu, akým je Kanada, keď rokujeme s takýmto novým ďalším veľkým partnerom. Európsky dodavatelia by možno mohli využiť tieto trhy a presmerovať niektoré produkty, rozšíriť o 23 náš trh. To by malo predsa viesť k hmatateľným výsledkom pri znižovaní nezamestnanosti a Európska únia by E, mala využiť túto vynikajúcu príležitosť pre Európu na globálnej scéne. Ja chápem, že sú tu problémy, ktoré sa týkajú právnych nástrojov, ktoré sa tu spomínali, ale financie a finančné prostriedky tohto typu sú už zabudované do bilaterálnych dohôd, to je aj prípad Chorvátska, pokiaľ viem, zatiaľ neboli s týmito nástrojmi problémy, nie, nie sú na újmu členským štátom EÚ, ale treba tu nastaviť rovnováhu správnym spôsobom. Na jednej strane regulované trhy a potreby a na druhej strane trhy, ktoré treba chrániť pred diskriminačným správaním alebo príliš voľným správaním sa investorov. Nemá to byť precedens pre zahraničný kapitál, ako narúšať suverenitu. Nemáme sa aj báť tohto nástroja, ale treba zabezpečiť, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo. Dúfam, že so mnou súhlasíte, že úloha národných vlád nemá byť zabraňovať zisku vygenerovaného firmami, ale má zabezpečiť férovú a spravodlivú súťaž, konkurenciu, schopnosť a tento konkrétny nástroj súkromným investorom dáva do rúk možnosť zohrať svoju úlohu a európske trhy tým budú bezpečnejšie a atraktívnejšie pre zahraničných investorov. Ďakujeme, pani Tomašič. Je tu modrá karta. Pán Leichfried sa chce niečo spýtať. Príjmate jeho otázku? Áno. Pán Leichfried, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem ešte poznamenať, že som veľmi rád, že vás vediem za predsedníckým stolom. Kolegyne, hovoríte, že nepoznáte žiadne problémy, ktoré sa týkajú STS. Chcem sa opýtať, či viete, že práve jeden minerálny koncern Kanady chce zažalovať Rumunsko len preto, že Rumunsko e, nie je ochotné chrániť ľudí, e, ktoré, ktorí žijú v dedine, e, kde sa má ťažiť a taktiež si uvedomujete, že Austrália napríklad nechce rozšíriť svoj zákaz na niektoré druhy cigaret. Taktiež viete o tom, že napríklad Nemecko chce vystúpiť z užívania jadrovej energetiky. Toto všetko sú e, e, problémy oblasti a vy tvrdíte, že o žiadnych neviete. Pani Tomášiš, nech sa páči. E, pán kolega, toto možno sú problémy, ale nie sú až také závažné pre nás, aby sme túto dohodu zastavili. Stratili sme Rusko a stratíme už pomaly aj Kanadu, ak to nepríjmeme, máme svoje e, zásady, ale strácam vracené miesta a trhy. Ďakujeme pekne, ďalej nasleduje pani Šáky na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia. Po piatich rokoch intenzívnych rokovaní e, dosahujeme teraz e, dohodu s Kanadou a to je naozaj e, veľký úspech. Chcem zablahoželať e, k dobrému výsledku Európe aj Kanade. Myslím, že je to prospešné pre obe strany. E, berú do všetky zložité aspekty tej dohody. Nemali by sme zabúdať, prečo sa vôbec venujeme týmto obchodným rokovaniam. Naše ciele sú jasné. Chceme hospodársky rast a pracovné miesta pre Európanov, najmä vzhľadom na to, že Rusko reaguje eh, na také prepotrebné sankcie eh, tak agresívne. Najlepším spôsobom, ako zmierniť dopady na našich farmárov, je zjednodušiť eh, ich vývoz na iné trhy vo svete Prístup na trh k verejného obstarávania je tiež významným výdobytkom tejto dohody CETA. Myslím si, že e, čo sa týka bezpečnosti ochrany súkromia a potrebného bezpečnosti to tiež zakotvené, ale e, čo sa týka mechanizmu riešenia sporov na úrovni investícií, toto je potrebné e, doladiť. Členské štáty majú 1400 takýchto dohôd a aj keď tento mechanizmus bol pôvodne žiadaný, ešte Vtedy e, to bolo možno výhodné, ale teraz je to kontroverzné. E, teraz sa podarilo veci zlepšiť, je tu väčšia miera nestrannosti napríklad e, týchto arbitračných sudcov a takých väčšia miera transparentnosti a ochrany v prípade takýchto procesov. Ale predsa otázka toho, či naozaj potrebujeme a zde medzi dvoma zrelými demokraciami, nie je zodpovedaná. A táto otázka nie je relevantná len pre dohodu CETA a mnohí z nás sa pozerajú na text tejto dohody, pričom očakávajú, že E, to bude mať výraznejší dopad na transatlantické rokovania o partnerstve, ktoré práve teraz prebiehajú. E, teším sa, že sa dozvieme viac o výsledkoch e, verejnej konzultácií, ktoré naozaj vyvolali veľkú voľnú reakcií v radoch verejnosti. Teraz sa už znenie tejto dohody nemôže meniť. Chcem, aby ste nás ubezpečili, že sa budeme snažiť aktívne a angažovať v tomto smere a že nás ubezpečíte ešte predtým, ako to hlasovanie podporíme. Ďakujem. Teraz pani Anne-Marie Mineur, eh, minútu aj pol. Voorzitter, het CETA-verdrag is nog steeds niet rond. Dat is goed nieuws. Dohoda CETA ešte zatiaľ eh, nebola eh, spečateľná. A to je dobre, pretože zostáva kopa otvorených otázok, ktoré si vyžiadajú ďalšiu diskusiu na pôde EP. Ide o veľké firmy e, v Kanade, v EÚ. Oni diktovali e, podmienky a, e, a 100 tisíc reakcií od občanov EÚ neboli zohľadnené. Jednoduché musíme si uvedomiť, že ide o našich voličov a e, je zrejme, že e, naši obyvateľia netúžia po tejto dohode. Je jasné, že e, mnohé firmy pošliapávajú demokratické rozhodnutia. Dokážete zabezpečiť, pán de Gou, že Long Pine Resources nie, nebudú vyvíjať neprimeraný natlak na Európsky úniu, aby ju dostali tam, kde ju chcú mať. Uh, viete e, e, e, poskytnúť záruky, že bude možné zmraziť jadrové mechanizmy, budete zaručiť právo na štrajky a kolektívne dohody. 16 parlamentov vrátane holandského parlamentu vám pán komisár za ne zaslali listom výhrady voči tejto dohode. Tento parlament e, predstavuje dve tretiny európskej, európskej populácie. Viete zaručiť, že pôjde o skutočne dohody, ktoré budú mať zmiešanú formu. E, e, ďalším rečníkom je pán Žado, minútu aj pol. Ďakujem pekne. Les négociations sont conclues, sont conclues mais euh, ils n'ont toujours pas. Treba si uvedomiť, že ide o dohodu, e, ktorá sa má uzavrieť, ale pre nás environmentalistov e, táto e, dohoda prináša viac rizik než výhod. Veľmi citlivo to farmári vnímajú. Bude to mať určite dopad na živočíšnu výrobu, aj na rastlinnú výrobu z hľadiska GMO kanadské orgány, európske orgány budú, by mali mať veci pod kontrolou a môže to a môže to znamenať, že e, e, bude hatená cesta tomu, aby európska legislatíva e, ustúpila požiadavkám biznisu. Musíme si uvedomiť, že v čoraz väčšej miere sa prejavujú tie vlády, ktoré sú proti tej dohode, pretože e, e, to znemožňuje príjmať demokratické rozhodnutie viem si predstaviť, že nemecká e, vláda podporuje napríklad tie aspekty reštrukturalizácie dlhov a tak ďalej, ale teraz sme na pôde Európskeho parlamentu a tí z nás, ktorí máme výhrady, neustupíme. Európsky parlament musí zamietnúť si tu predovšetkým e, dohodu o investíciách. Teraz e, pani Tatiana Begin, 1,5 minúty. Ďakujem. Pán komisár. Tu ide o dohodu, ktorá bola dotiahnutá za zatvorenými dverami a e, ako keby nebolo potrebné skladať účty e, za to, čo je dohodnuté. E, jednoducho vymazávanie dát, to je jedna vec, ale, ale sú tu ešte ďalšie aspekty ďalšie aspekty skutočne eh, nebude môcť ovladnúť. Eh, čo sa týka environmentálnej oblasti polnohospodárstva, tam eh, napríklad je problematické GMO. Kanada napríklad nepodpísala mnoho z súčasti Kyotského protokolu a tu v Európe máme prísne environmentálne pravidlá, ako malé a stredne veľké podniky dokážu konkurovať takým subjektom, ktorí nebudú podliehať takým prísnym, e, prísnym e, podmienkam, ako tu máme v Európe. Napríklad v, Arber, Alberte, v provincii eh, Alberta, sa ťaží ropa spôsobom, ktorý by v Európe nebol možný, pretože eh, by eh, to spôsobovalo veľké, predstavovalo veľké environmentálne hrozby. Nadárodná spoločnosť, zdá sa, že môže <clears throat> sa postaviť z oči v oči štátu a teraz pani Le Pen, dve minúty. Ďakujem. Ako viete, dohoda o voľnom obchode e, e, medzi EÚ a Kanadou bude predmetom hlasovania. Je tu dôležitá kapitola, ktorá sa týka justície. Text E, ktorý je v, tomto, v tejto kapitole, uprednostňuje e, teda e, súkromné právo. A musíme si uvedomiť, že justičný systém bude nastavený inak, nech ho poznáme. Než ho poznáme v Európe a budú až prílišne zohľadňované záujmy nadnárodných spoločností. Kanadská vláda môže byť poťahovaná, môže byť žalovaná mm, za nejaké protiopatrenia, ktoré príjme voči mm, veľkým nadnárodným ropným spoločnostiam, ktoré ťažia bridlicovi, Bridlicovu prilicový plyn alebo, alebo e, e, ropné zdroje. Jednoducho e, sme tu VP proti tejto zmluve. Budete obhajovať názor občanov EÚ, budete proti tejto nehoráznej zmluve. Je, stojí to na E, zlome, či má sa uprednostniť spravodlivosť, alebo e, či sa má uprednostniť nespravodlivosť. Teraz pán Prust. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, mes... Pán predseda, pani komisár, milí kolegovia, aká tyráda pani Lepenová, no vás nikto nepredbehne, vy, si vy sa z toho tešíte, že situácia je taká a, tragická, alebo vidíte všetko tragicky, proste vás pekne chcete zakryť ten e, biankošek, ale dnes vy hráte tartucha. Kolegovia, môžeme všetko možné kritizovať, ale my jednoducho potrebujeme argumenty a je úlohou prítomných parlamentov a zmiešavať e, teóriu spiknutia s dôveryhodnými argumentami. Dnešná rozprava e, je zvláštna. Niektorí tu šíria poplašné správy, opakujú pozície lobbystov. Áno, je pravda, že ide o historickú dohodu so západnou krajinou, ktorá predstavuje nášho priateľa a partnera. My musíme byť ale opatrní, pokiaľ chceme dodržiavať, e, pokiaľ ide o dodržiavanie mandátu Európskej komisie a niektoré medzery či medze by nemali byť prekročené, prekročené. Ale my musíme takisto vysvetľovať, že e, nesmieme byť podrobení Kanadia a Spojeným štátom a to, že by to malo prísť, to je určite karikatúra. Ak niekto povie, že sa podrobíme, e, keď podpíšeme dohodu o voľnom obchode, to sú presne tí, ktorí aj zároveň obhajujú agresívnu polit- obchodnú politiku Ruska voči Európskej únii. A najpolut varovania hodnejšie na tomto je, že buď e, sa považuje, buď ste považovaní za obhajcu demokracie, keď e, odhalujete spiknutia, alebo ste e, niečím zlým a zlom, keď sa snažíte byť pozitívnym. Európska komisia, ako sa to často deje, prichádza pozdie s odbornými argumentami voči obyvateľom, ktoré konkrétne čaká a potrebuje argumenty, ktorí chcú e, vedieť a pochopiť, že naozaj malé a stredné podniky môžu na týchto e, dohodách len získať a že naše podniky budú mať rovnaký prístup aj k verejným zákazkám v Kanade. A niektorí tu už e, pomaly stavajú gilotínu a čakajú, že tu dojde k úťaťu celého parlamentu. No už ale ako môžete, pán, koleg, pán komisár, zaručiť, že bude dodržiavaná aj táto dohoda? Aké boli vynaložené aj prostriedky pre sledovanie plne tejto dohody? A napokon aj aké budú záruky v tom, že Kanada bude recipročne túto dohodu uplatňovať, aby neboli zvýhodnené kanadské podniky na úkor e, európskych? Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi Prústovi. Teraz na dve minúty pán kolega Lange. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Nuž, e, mňa tuto vedú tri veci e, ma no, napadajú tri veci v, tej, v rámci tejto dohody. Prvá vec je, že vieme, aká je tu kritická diskusia v mnohých častiach občianskej spoločnosti e, v Európe vo vzťahu k obchodnej politike prebieha. Ale nevidím to, keď parlament 6. augusta obdržal tento text, e, prečo tento text nebol ešte stále zverejnený. Ja si myslím, že ak by sme mali mať racionálnu diskusiu s občanmi, tento texting musí byť absolútne zverejnený, tak aby si každý mohol preštudovať a presne vedieť, čo v nej je napísané. No a druhá vec, určite sú tam viaceré pozitívne prvky, E, ktoré tam sú. Samozrejme sú tam geografické označenia, je, sú tam veci pre polnohospodársky sektor, prístup k trhu, všetky tieto veci sú pozitívne určite, ale máme aj niekoľko otázníkov. Napríklad e, otázka, akým spôsobom sa e, uplatní standstill klauzula v prípade poskytovania služieb toto ešte bude treba dôkladnejšie rozanalizovať. A tretia vec, pán komisár, je otázka ISDS, teda o mechanizmus ochrany investícií. Ja si nie som celkom istý, že či dnes takýto nástroj ešte vôbec e, môžeme mať e, aj vo vzťahu k tomu, keďže to je to nástroj, ktorý sa používal proti rôznym nedemokratickým štátom, pretože teraz vlastne je to práve opačne, je to opačne, je to demokratické rozhodnutie parlamentu a už to nie je e, vhodné, hodne načasované. Takže ja by som povedala, že je treba to vyrokovať a a nechcel by som, aby sme tu na, potom zažívali e, opäť um, opakovaný akt predseda. Ďakujem pekne, teraz má na slovo pán kolega Nikolson na jednu minútu. Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár e, na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Spojenými štátmi tieto do veľkej miery e, spôsobili, že sa sústreďuje, e, na, že sa každý sústreďuje teda na túto dohodu, avšak dohoda s Kanadou nie je vonkoncom o menšieho významu. O tom nie je pochyb, ale ja sa budem sústrediť predovšetkým na polnohospodársky sektor, ktorý do veľkej miery tu je e, rozhodujúci. Vyzerá to tak, že Európa bola ako si ambicioznejšia v polnospodárskom sektore a miestni producenti mali akoby trochu nádej, že sú, budú zvýšené kvóty pre polnohospodárov a farmárov e, v rámci ochrany zmluvy. Toto sú aspekty tejto dohody, o ktorej si myslím, že by mala komisia budovať a takéto veci by mala zabezpečiť v obchodných dohodách aby sa zabezpečila vysoká kvalita produkcie polnohospodárských produktov globálne. A ja som sa stredol nedávno s kanadskými farmármi a môžem vám povedať, že tiež majú rovnakú obavu z tejto zmluvy, ako máme my a to znamená, že prakticky všetky obchodné dohody, do ktorých my to vstupuje, vždy je tam určitá miera e, neistoty z toho, čo, vzí, čo vyjde, čo nevyjde, čo sa podarí, čo sa nepodarí, takže určite sa budeme poučiť aj z tejto dohody. Vielen Dank, Herr Kollege Nicholson. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Schulz herr präsident kommissar de gucht! einhundertfünfzig ďakujem pekne tisíc eh, eh, miest pracovných v podstate bude spadať pod eh, ISDS, teda pod investičnú klauzulu. To znamená, že sú dokonca sú tieto, tá, tieto e, klauzule pre ich chránu investícií sú dokonca chrániť aj rôzne špekulatívne trhy a chcú chrániť investície tam, kde aj vonkoncom investície, o investície nejde. A takisto aj v súkromnom sektore. Takže preto ste aj viedli konzultácie a podľa mňa diskreditujete európsku politiku, a a to rovno pred očami verejnosti. Nedalo by sa to nejakým iným spôsobom e, postupovať. E, obyvatelia netúžia po takýchto klauzulách, ako sú ISDS a myslím si, že mo, mali by sme odsúhlasiť túto zmluvu s Kanadou bez e, týchto ochrany investícií. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán kolega Rajmon. Ja, tak, ja prezident. Ja komisár, Sie müssen das Abkommen nicht nächste Ďakujem pekne, pán e, komisár. Nemusíte túto zmluvu zverejniť budúci týždeň, pretože už ju aj občianská spoločnosť zverejnila. A to je vlastne jeden demokraticko-politický škandál, že sa to takto muselo udiať nie e, hlavnou cestou. A my ako Európsky parlament e, musíme rozhodovať sami o našej vlastnej budúcnosti a keď budeme o tomto hlasovať, eh, musíme zvážiť eh, jednotlivé otázky. A ten, kto tu hlasuje v tomto parlamente, sám na seba berie tú zodpovednosť eh, za budúcnosť. Nikto to nemôže odmietnúť a ja si ale zase nemyslím, že by sa to nejaký inak, nejakým iným spôsobom mohlo diať, keďže my sme demokratickým e, uh, ustanovisňou, ktorá zastupuje občanov Európskej únie. Ale prost, tak ako prebehol ten proces konzultácií či cez pripomienkovania s e, verejnosťou. E, rečník je prerušený predsedom. Teraz má slovo pán kolega Wolf na 1,5 minúty. Uh, Pán predseda, v Spojenom kráľovstve eh, my veríme v princíp eh, voľného obchodu. Eh, treba byť v kontakte s ostatným svetom. Nie že ani protekcionisti, ani izolovaní. Myslíme si, že EÚ je colnou úniou, ktorá vykazuje vysokú mieru Ehm, vlastne privilegovania svojich ehm, požiadaviek. My podporujeme všetky princípy, z ktorých vyplývajú ehm, dohody o voľnom obchode, ktoré odstraňujú colné bariéry medzi krajinami. Hlavná myšlienka CETA je v poriadku, ale e, na jednej strane sa e, diskutuje a kontroluje v súkromí utajenie e, medzi tými, ktorým neležia na srdci naše požiadavky, tak potom z toho vzíde dohoda, ktorá nám nebude na prospech my máme obavy, že náš systém zdravotnej starostlivosti by mohol byť ohrozený v dôsledku tejto zmluvy. Nepovažujeme to za správne a, na, a, a spravodlivé E, my si myslíme, že riadne e, rokovania musia prebiehať e, za účasti národných štátov, ktorým leží na srdci, ležia na srdci záujmy svojich občanov. My veríme v slobodu, demokraciu a v národné štáty. Ďakujem. Ďakujem, pán Wolf. Teraz pán Kelly. Ďakujem za slovo. Ide tu o dohodu o voľnom obchode medzi Kanadou a EÚ. Chcel by som sa pochváliť aj predsedu toho výboru, ktorý zastrešoval e, rokovania aj príslušného komisára. Myslím si, že sme sa dopracovali k e, veľmi e, dobrému výsledku. Myslím si, že dohoda s Kanadou má svoje opodstatnenie. Spomedzi e, zahraničia je Kanada nám najbližšia z hľadiska kultúry, i jazyka aj politického systému. Táto dohoda sa rodila 5 rokov a e, dopracovali sme sa do zdarného konca. Samozrejme sú tam e, nejaké problematické miesta, ale celkovo vzaté, môžeme podporiť toto dohodu s tým, že naše výhrady sa vezmú v, eh, v úvahu eh, nás trápi eh, trošku, trošku otázka, trošku problém jeho mesa. Vieme, že E, to je skutočne považované za citlivý sektor a ten problém tkvie e, v tom, ako, mm, e, ako, ako sú dotované hormónmi, hormonálnou stravou hovedzí dopytok v Kanade. My vieme, že v Európe to nie je možné a aj medzi mojimi voličmi je veľmi veľa chovateľov hovazieho dobytka. Treba skutočne rozlišovať medzi vysoko e, kvalitným hovedzím mesom, ktorý sa používa napríklad na stejky a, e, mm, a mm, takými e, mm, časťami hovedzieho hovedzieho dobytka, ktoré sa teda konzumujú ako meso nižšej kvality a preto treba aj rozlišovať v miere kontroly. Ja chcem podporiť túto dohodu a e, robím tak s tým vedomím, že táto dohoda obsahuje aj revíznú klauzulu, ktorú môžeme kedykoľvek využiť. A mm, TTIP e, e, nemožno porovnávať s touto dohodou. Ehm, tuto je to, tá situácia iná. Aj e, v súvislosti s tým, ako je riešená problematika hovadzieho mesa. Detaily e, e, o tejto dohode dorazili do mojej e-mailovej schránky 25. augusta. Asi požívam nejaké špeciálne privilegia, ale je to fakt. Ďakujem pekne. Teraz pán Leichfried, dve minúty. Vo volebnom e, boji do rakúskeho parlamentu e, sa objavil list e, jedného nášho podnikateľa, ktorý sa stal milionárom v Kanade. A on tvrdil, že on v biznise v biznise e, používa e, zlaté pravidlo. Inými slovami, ten, kto má zlato, ten rozhoduje. E, keď si prečítam keď som si prečítal to, čo sa dialo na rokovaní ohľadom tejto zmluvy, napadá ma tento zlatý princíp. Musíme si uvedomiť, že sociálna demokracia Európy je, je, potrebné, je, je ju potrebnú vziať do úvahy a je našou povinnosťou, aby sme e, skutočne e, uvažovali o tom, že demokracia, národné štáty a ich záujmy by mali byť zohľadnené e, a nesmieme sa vrhnúť do, do rúk nadnárodných koncernov a preto nemôžeme akceptovať niečo takto koncipované. Ako je možné, že občianská iniciatíva, ktorá sa zaoberá touto témou, bola zamietnutá Európskou komisiou? To je predsa nedemokratické. A stojíme teda pred otázkou, kde, kde, kde Ehm, kde, kde sa nabrala tá eh, väčšina podporujúcia túto zmluvu, ktorá má svoje pozitíva, ale veď sme tu väčšinou sociálni demokrati. A mm, myslíme si, že eh, aké sú možnosti, eh, ktoré sú k dispozícii, aby sme, aby sme sa vymanili z tých problematických okruhov, ktoré prináša táto zmluva. Ďakujem, pán Leifried A teraz má slovo Pani Forenca, ďakujem. A... Dnes opäť máme diskusiu o CETA a hovoríme o ekonomických prínosoch a o tom, že či nám toto zmluva je potrebná, či nie. Ale v podstate, podobne ako v prípade TTIP, ide tu hlavne o ochranu záujmov súkromného sektora, veľkých firiem a tie, samozrejme ekonomická užateľnosť a sociálne otázky sú opäť v úzadí a tiež zase ďalší príklad toho, že tu prebiehali rokovania bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom informovaná verejnosť a vonkoncom nebol zvážený sociálny dopad takejto dohody a vôbec nemáme, nie sú tam žiadne ustanovenia, ktoré by chránili pracovný trh. E, čiže obchodné dohody sú tu na to, aby pomáhali e, mali by pomáhať e, podporovať systém, ale predovšetkým oni podporujú tvorbu zisku a príjmy pre veľké firmy. A komisia nechránila nejakým spôsobom um, blahobyt um, a sociálne výhody, ktoré boli v Európe a my tu nič nezískame a budeme musieť eh, pre, organizovať silnú kampaň proti CT a takým dohodám, ako je TTIP. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz slovo pán Taylor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako zelený poslanec ja by som chcel vyzvať na odmietnutie dohody CETA. Jasný dôvod, pretože predstavuje eh, veľmi ničivý mechanizmus ochrany investícií, ktorý potláča demokraciu a demokratický proces pripomienkové konanie, ktoré viedla komisia, e, ktorá sa týkalo veľmi podobného systému ISTS v rámci TTIP, e, spôsobilo 150 e, tisíc reakcií občanov, ktoré sa analizujú. Tak by som sa chcel spýtať, že prečo potom zahrnutie ISTS má byť naďalej v CT bez toho, aby sa k tomu mohli vyjadriť obyvateľia? a občania, už no kolegovia, ak tieto ustanovenia zostanú naďalej v dohode CETA, je to ďalší krok v prospech korporácií a nie v prospech vlád. A britská vláda tiež nehanebne podporobí CETU, takže ja vyzývam Davida Camerona a ostatných, aby túto dohodu odmietli. Rečník je prerušený predsedom. Ďakujem pekne, pán kolega Taylor. Teraz následuje pán kolega Kovačov. Уважаемый господин komisár, коллеги, postignutú... Vážený pán komisár, pán predseda, Mus, e, rozsah spolupráce s Kanadou musíme rozšíriť, pretože Kanada je našim veľkým úzkým partnerom. Dohoda o voľnom obchode predstavuje prehlbenie našich vzťahov a zmení ten transatlantický priestor na oblasť e, obchodu. Na no dôsledkom tejto dohody e, sa zvýši e, obchodná výmena o 26 miliard a zintenzívnia sa takisto ekonomické vzťahy a to povedie k zvýšeniu konkurencie schopnosti. Ale ja by som chcela aj tak obrátiť vašu pozornosť na jednu vec a to je prístup ku kanadskému trhu, že by mal byť rovnaký pre všetky krajiny a to by malo znamenať e, aj zrušenie vízovej povinnosti pre niektoré z našich krajín EU ako napríklad Bulharsko a Rumunsko, to by sa malo udiať čo najskôr, takisto energetické zdroje Kanady môžu byť veľmi užitočné v kontexte, čo sa deje na našej východnej hranici a preto musíme zintenzívniť našu spoluprácu v rámci severoatlantickej spolupráce. Takisto tie to dohody s Kanadou a s Amerikou musia byť e, oveľa lepšie komunikované verejnosti, tak aby odstránili všetky tie zákulisné informácie, ktoré sa šíria, ako sme počuli už od niektorých predrečníkov. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Pán kolega Kovačov, teraz pani kolegyňa Arena. Ďakujem pekne, pán komisár, kolegovia. V rámci našej skupiny um, naša skupina teda už vyjadrila niektoré výhrady voči tejto dohode, aj ISDS, ja už sa teda nebudem vrácať týmto otázkam, moja obava sa skôr týka mechanizmu spolupráce Hm, tak ako je uvedený v CETE. Je to mechanizmus, ktorý umožňuje nadnárodným koncernom, tak ako európskym, ako aj kanadským, určovať určité pravidlá, ktoré vyhovujú im a ktoré budú túto dohodu oživovať. Takže vlastne váš pôvodný záväzok, že sa európske normy nebudú revidovať smerom nadol, tak prostredníctvom tohto mechanizmu tento záväzok nebude môcť byť dodržaný, lebo podniky si budú môcť medzi sebou rozhodovať, aké pravidlá sa budú na tento voľný obchod vzťahovať. Takže pán de Kuch, vy ste povedali v určitej chvíli, že európske normy sú naše bezpečné hodnoty, ktoré sa nesmú spochybňovať a v rámci tejto dohody je tu práve mechanizmus, ktorý ohrozuje práve tento váš záväzok a tieto normy. Preto by som si chcela vypočuť vaše jasné stanovisko, že či tu existuje možnosť ochrániť európske normy a zákony v oblasti zdravia, sociálnej oblasti a životného životného prostredia. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne, kolegyňa Arena. Teraz nasleduje kolegyňa Sanchez Caldentei. Za jednu minútu. Na jednu minútu. Gracias, señor presidente. Señor comis- Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Nuž, ehm, pokiaľ ide o tento nedecentný útok na demokraciu, ktorú predstavuje táto zmluva, tajné eh, vyjednávania vlastne potvrdzuje to, že máte strach zo zverejnenia toho, k čomu ste sa tam zaviazali. My by sme chceli takéto zmluvy zastaviť, eh, pretože to naozaj ehm, pohrda našimi občanmi a na občianskou demokraciou. Táto dohoda úplne porušuje práva občanov a ide len prospech investorov a vy o tom veľmi dobre viete, e, pán komisár. To nie sú politici, to sú podnikatelia a tým pádom nie sú dôveryhodní väčšina z nich e, sa snaží unikať plateniu daní, mali by skôr byť vyšetrovaní. A my tu obhajujeme záujmy väčšiny a pre, my za nich bojujeme. A nezabúdajte na to, že náš parlament zamietol už zmluvu akta a to isté sa stane s CETou. 11. novembra tomu sa to môže udiať. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pani kolegyňa Krotný Darling na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár. Toto je historická dohoda, ale v období veľmi intenzívneho záujmu verejnosti e, v týchto, o tejto zmluvy európska retorika o transparentnosti a demokratickej účasti, to, je, to boli zamutnú, nechané bokom. A keď e, keďže CETA bola uzavretá vlastne len dva týždne po verejných konzultáciách e, o ISDS, tak to už e, je samo o sebe zvláštne. Čiže aký signál vysielame týmto občanom Európskej únie, pokiaľ ide o verejné služby, takisto tomu sa tiež nevenovala dostatočná pozornosť a tiež nebola žiadna verejná diskusia o tom, že čo naše vlády dali na ten negatívny zoznam, ani nie je tu žiadna reč o privatizovaní verejných služieb, ale cez takéto rôzne klauzuly, ako napríklad je ISDS, sa tam takéto veci dostávajú. Najdôležitejšie zo všetkého je transparentnosť, preto požadujeme, aby ste presne publikovali, čo je v tejto dohode pre každý členský štát. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz na dve minúty má slovo kolegyňa Moska. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začala pozitívnym aspektom tejto dohody s Kanadou, ktorá by mohla predstavovať príležitosť pre náš eh, systém. Integrácia nejde iba teda o integráciu ekonomického systému, ale aj sociálneho systému. Takisto otázka geopolitickej situácie, o čo sme hovorili včera dnes v tomto fóre. To by mohlo byť videné ako krok smerom k posilneniu európskeho obchodných vzťahov s tými najspolahlivejšími partnermi na globálnej úrovni. A ja som chcel dôrazniť ten dobrý kompromis, ktorý bol dosiahnutý najmä v otázkach geografických označovaní. A keď aj vezmeme do vahy, ako Kanada k tomuto, v tejto otázke pristupovala. Úlohou tohto parlamentu je naozaj byť otvoreným pri posudzovaní takýchto e, rokovaní a sledovať tieto rokovania a snažiť sa vyhnúť e, tomu, aby sa opakovali situácie, ako napríklad v prípade TT, pretože potom dochádza e, k strate aj tých pozitívnych aspektov, ktoré tieto rokovania majú. Takže preto vyzývam komisára, aby zabezpečil, že všetky kroky sa podniknú preto, aby boli vece zverejnené a transparentné. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán kolega Šuster na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Komisia chcela tieto rokovania dosia, do, schváliť e, bez parlamentu a s tým nemôžeme my súhlasiť. Ehm, tá dohoda, pokiaľ ide o ochranu investícií, to je určite v, dáva vlastne právomoci rozhodcovským súdom a ro, takýmto súdcom Takže Takisto je tu uvedený aj negatívny zoznam sektorov, ktoré teda nespadajú pod e, túto dohodu a tiež patrí k demokracii, že politické rozhodovania sa deje demokratickým spôsobom a demokraticky sa veci môžu aj revidovať, aj zmluvy. E, tiež e,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 treba použiť múdrosť v týchto otázkach. Je už jasné, že neprejdú klauzuly o ochrane investícií ISDS. Vieme, že prebehli o vedené pripomienkovanie či verejné konzultácie, ale nevieme výsledky tohto, e, tohto pripomienkového konania No, vy ste členom odchádzajúcej komisie a predseda novej komisie, pán Juncker, povedal, že bol proti ISDS, ochrane investícií, osobitne v rámci dohody so Spojenými štátmi. To platí aj pre Kanadu. My sme demokraticky volení zástupcovia a tu v Európskej únii a jednoducho nie je možné nejakým spôsobom proces urýchlovať e, len preto, aby bola tá vec čo najskôr podpísaná. Jednoducho nadchádzajúca komisia sa tejto otázke ešte bude musieť venovať. Ďakujem pekne. Teraz e, kolegyňa Silva Pereira. Senhor Presidente, Comissário Carlos Silva Pereira. conclusão das negociações do acordo comercial da União Europeia com o Canadá Nuž, pokiaľ ide o zmluvu medzi Európskou úniou a Kanadou, tak e, je dôležité taká, podpísať takúto dohodu, je tu veľký ekonomický potenciál, ale jedna vec je jasná, že je dôležité nájsť politické riešenie problém mu teda e, doložky o riešení sporov a ochrane investícií SDS, pretože to ohrazuje zmluvu nielen s Kanadou, ale aj so Spojenými štátmi a Japonskom. Komisia bude musieť teda predložiť adekvátnu odpoveď a žiadna odpoveď nie je adekvátna, pokiaľ bude politicky priechodná. Čiže akú máte, pán e, komisár, stratégiu pre vašu komisiu pre vyriešenie takého politického problému, akým je ISDS? Myslíte si, že dokážete presvedčiť, že každý jeden prípad je individuálny prípad a že to bude len nejaký precedens, alebo konečne pripravíte nejakú globálnu systematickú odpoveď, ktorá bude platiť pre všetky ďalšie dohody. Komisia teraz e, niečo urobiť. Nedá sa ďalej sa tváriť, že tento tento problém tu neexistuje. Ďakujem pekne kolegovi Silva Pererovi. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave Catch the Eye a teraz začína kolegy, ne, pán kolega Serau Santus. Sr. Presidente, antes de mais, gostaria de referir a ligação histórica que existe entre o Canadá e o meu... Pán predseda, ja by som chcel uviesť historické prepojenie, ktoré máme medzi Kanadou a našim územím Azorskými ostrovmi, pretože tam žije množstvo Azorčanov a ich potomkov. Je to rozsiahla komunita, ktorá dokonca okupuje alebo má aj niekoľko miest v kanadskej vláde. V Kanade žije pol milióna Portugalcov. A pokiaľ ide o politickú dohodu a ochranu geografických označovaní, tu je veľmi pozitívny výsledok. Podarilo sa nám dosiahnuť takú úroveň, aká platí na, u, v Európskej únii. Tu konkrétne myslím eh, ochranu ananásu z Azorských ostrovov. To možno by mohol byť dobrý príklad pre prebiehajúce ďalšie obchodné rokovania. Ale sú tu potom ešte ďalšie nepekné veci, ako napríklad spomenutý systém ESDS, ale o tom už hovorili mnohí kolegovia. Podalo sa nám dosiahnuť množstvo úspechov, ale stalo by za to, keby sme dosiahli úspechy aj v iných oblastiach, ako napríklad e, je misia pre pozorovanie oceánov. To bola misia z roku 2003 a to bola, bol to výsledok spolupráce medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Európou a bolo by dobre, keby táto misia mohla pokračovať ďalej. E, bol prečník prerušený, teraz má slovo pani kolegyňa Arkin. E, ja by som chcela riešiť e, len otázku ISDS v tejto dohode. A moja základná otázka, pán komisár, je nasledovná. Prečo je nevyhnutné pre takéto krajiny, ktoré sú vysoko rozvinuté, aby si zahrňali extra mechanizmy pre ochranu nie som jediná, ktorej na tom záleží. Je tu 150 tisíc občanov, ktorí re, sa vyjadrili vo verejnom pripomienkovaní, preto, lebo im na tom veľmi záleží. A tiež e, boli prekvapení z toho, že nebudú veci riešené na nejakom súde, ale len na rozhodcovskom e, kej arbitráži. Samotný e, Jean-Claude Juncker povedal, že vlastne aj tieto naše európske súdy sú obmedzené v rozhodovaní o takých medzinárodných investičných otázkach otázach, otázkach. A napokon e, my sme varovali už predtým, že tento mechanizmus e, riešenia investícií, že riešiť to cez, e, cez štandardné súdy je ten najbežnejší a štandardný postup. Takže pán komisár, nestraťte túto dohodu kvôli týmto ISDS predseda. Ďakujem teraz eh, pani kolegyňa Semena Rodriguez. Señor komisario, es para pedir la... Vážený pán komisár, eh, ja žiadam o stiahnutie eh, SETA Myslím si, že touto zmluvou vkladáme do rúk veľa moci nadnárodným spoločnostiam a bude to, táto zmluva bude veľkou hrozbou pre malé, stredne veľké podniky. Jednoducho tá nahráva nadnárodným spoločnostiam. Táto zmluva e, vlastne pochová e, mm, e, hospodárstva so živočišnou výrobou. E, hovorili sme pred chvíľou o klimatických zmenách ale predstava, že budú v obehu potraviny, e, ktoré nesplňajú e, princípy, ktoré máme v EÚ, sú dôvodom, okrem mnohých ďalších argumentov, kvôli ktorým e, žiadam stiahnutie tejto zmluvy. E, teraz je ďalší rečník. Okupazione e Neustále hovoríme o hospodárskom raste a vytváraní pracovných miest. To sa odvíja od obchodnej politiky. Dohoda SETA by mohla byť prínosom, výrazným prínosom pre všetky mm, odvetvia mm, hospodárstva. Európska EÚ je veľmi dôležitým, EU, e e, pre EÚ bude táto dohoda veľmi dôležitým nástrojom a e, musíme si uvedomiť, že táto zmluva má klauzuly, ktoré dávajú temer voľnú ruku nadnárodným spoločnostiam, ktoré môžu prostredníctvom rozhodcovského súdu presadiť svoje mocenské záujmy. Myslíme si, že teda konečné slovo by takto bolo v rokách nieko iného, než my si považujeme za potrebné. Ďakujem pekne. To, to bol pán Kaputo. Nie je to síce mojou úlohou, ale pán Kaputo, chcem vás upozorniť na to, a chcem aj iných rečníkov upozorniť na to, že skutočne hovoríte príliš rýchlo. Tuto e, mi e, signalizujú tlmočníci, že jednoducho je to nezvládnutelný text. Ja si uvedomujem, že sa snažíte vmestiť do jednej minúty so všetkým, čo chcete povedať ale e, treba to prezentovať takým tempom, ktorý e, naši, náš vynikajúci tým tlmočníkov dokáže zvládnuť. Preto som vás aj prerušil, e, e, pán Kaputo. Takže mm, posledným rečníkom v rámci spontánnej rozpravy bude pán Danty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Táto dohoda obsahuje mnohé príležitosti, široký prístup k trhom pre dovoz, je to značné otvorenie verejných trhov na miestnej úrovni. A e, jeden dôležitý výsledok, ktorý sa dosiahol, je aj otázka ochrany európskych geografických ukazovateľov, hlavne ukazovateľov, e, ktoré sú e, na rokovacom zozname, ktoré plne uznávajú americké trhy a určité oblasti by boli mimo dosah nášho vývozu. Čiže toto je dobrý výsledok, ale nie je úplne uspokojivý, pretože Európska únia musí byť ambicioznejšia v ochrane svojich kvalitných produktov vo svete. Ale okrem technickej analýzy tohto textu, táto dohoda a TTAP e, sú ešte dôležitejšie, keď berieme do úvahy to, čo sa deje e, v našich vzťahoch s Ruskom a v iných bilaterálnych vzťahoch. Musíme veľmi citlivo vnímať e, e, ISDS hlavne na základe prebiehajúcich konzultácií. Myslím si, že toto by a priori nemalo brániť vyváženej analýze tejto dohody. Ďakujem pekne. E, tým pádom sme sa dostali na koniec spontánnej rozpravy a teraz má slovo pán komisár de Gucht. Ďakujem pekne, pán predseda. Preto, predtým, ako sa dostaneme k SDS, pretože toto je jedna téma, ktorá e, privádza sem väčšinu kolegov a bráni im zaspať. Toto je pokus o odpoveď na mnohé otázky, ktoré boli položené, hoci vy budete určite spať dobre. Lifelink. Uh, Prvá otázka pána Martina. Prečo rada neiniciovala túto dohodu a urobila to v iných prípadoch. Ráda nikdy neiniciuje nejakú dohodu. Nikdy sa to nerobilo ani v minulosti. Postup je taký, že musí to byť Európska komisia, ktorá je tým iniciátorom po takej právnej úprave textu alebo jeho analýze. Takže záverom rokovaní je Európsko-kanadský summit. To je taká jednoduchá odpoveď na vašu otázku. Pokiaľ ide o generické lieky, tak môžem vás uistiť, že to nebudeme meniť. Netýka sa to len Kanady, ale aj iných krajín. kde rokovania ešte neboli ukončené. Ak toto by teda nemalo brániť e, generickým liekom obchodné otázky, ako sú rôzne sankcie, tak tu sme sa dohodli, že VTO by malo rozhodnúť. Myslím si, že to bol signál, hoci obmedzenej nejakého hm, rozumného prístupu. Pokiaľ ide o mandát a verejné konzultácie, k tomu sa vrátim, ale v mandáte by som chcel jasne povedať, že by sme sa mali teda dostať k, k dohode k e, ISDS, ale k tomu sa vráti dneskom pán Miner. Uh, a niektorí ďalší e, spomínali to, že toto je dohoda len pre veľké spoločnosti a nie pre malé stredné firmy. Veľké spoločnosti nepotrebujú dohody o voľnom obchode. Práve malé a stredné firmy potrebujú takéto dohody e, k DCFTA. To vlastne o to sa vlastne snažíme. A niekoľko otázok bolo položených ohľadom prístupu k dohodám pán Žado, pán Lange. Je to v podstate veľmi jednoduché. Keď sa ukončia rokovania, tak my ich po, výsledky posielame parlamentu, cez vás, pán Lange, a ostatným členským štátom. A keď sa to zverejní a obe strany, keď toto teda zahrňa aj prípravu verzie pre nevidiacich, a niektoré drobné úpravy, ktoré sa musia uh, urobiť a potom zverejnenie by nemalo byť ďaleko od budúce týždňového samitu. My teda nič neskrývame, hoci nie som si istý, že tak veľa občanov netrpezlivo čaká na to, aby si túto dohodu prečítali počas e, jesenných nocí. Mám určité pochybnosti, nepochybujem o vás, že to robíte a teda na vašom mieste by som to ale nerobil. Je to vlastne veľmi suchopárne čítanie. E, ďalej pani Vigen mala pocit, že Európa, teda občania nie sú dotočne informovaní o tomto texte. Pani Le Pen už odišla. Zrejme teraz sa hovorilo o tom, že sme hlasovali správnym smerom, aby sme teda hlasovali správnym smerom. Vždy o to eh, žiada a potom eh, nesleduje to ten ďalší vývin. Malo by sa to teda vysvetliť prečo. Pán Kelly eh, k systému kvót, ale aj pán Kelly odišiel. Všetci len odchádzajú, možno, že ja hovorím príliš dlho systém kvót e, v vysokokvalitnom, e, pri vysokokvalitnom tovare. Určite je tu jasná diferenciácia, veľmi dobre tento systém, systém poznáte, sú to oddelené trhy, ktoré sa týka mesa. A potom tu bola otázka pani, zo strany pani Aliny, či zmeníme e, štandardy environmentálne štandardy a tak ďalej. Samozrejme, o tom by sme mali diskutovať a tieto normy sa dajú zmeniť. E, pani Arina len, v, len tu na tejto pôde. Uh, iniciatíva občanov, občanská iniciatíva. ECI Ide o schvalovanie legislatívy. Napríklad by mohla takáto iniciatíva vyzvať komisiu, aby tu boli zahrnuté dohody s tretimi krajinami, ale nepokrýva to požiadavku na európske inštitúcie, aby to niečo neurobili. Napríklad skončenie rokovaní e, v obchodnej oblasti ako napríklad CETA, keď sa rokovania skončia. To je v rukách parlamentu a rady. A z tohto dôvodu požiadavka neuzavrieť e, dohodu CETA a začať iný typ rokovaní, to sa považuje za nepriateľné. A kritéria rozhodnovania komisie sú založené na čiste legálnych aspektoch. Samozrejme, vy to môžete navrhnúť k ISDS. Dovolte mi, aby som začala, ako mám ešte pár minút, pán predseda, Mám tu stoky otázok, chápem to teda tak, že to skutočne bráni kolegom e, zaspať, takže chcem na to odpovedať. Začnem tým, že poviem, že v apríli 2011 Európske uznesenie o budúcej investičnej politike správa ARIF, čo bolo veľkou väčšinou schválené, vrátane SAD, ako reakcia na oznámenie komisie o investíciách parlament vyzval na to, aby tu bol proces SDS v európskych investičných dohodách. Prečo? Preto, e, aby tu neboli nejaké zneužitia systému. A toto je východisková pozícia e, mojej odpovede. To isté platí aj pre mandát, ktorý sme dostali e, prostredníctvom Rady ministrov. Je tam explicitne v tomto mandáte, keď sa ktorý bol schválený jednohlasne, že by sme sa mali snažiť o dohodu e- ISDS. Neviem prečo, ale toto sa zrazu stalo nosnou témou, pokiaľ ide o obchod. A e, mnohí kolegovia spomínali verejné konzultácie, ktoré by mali e, vo veľkej väčšine ukázať, že aj európsky obyvateľia si toto myslia. Na budúci týždeň alebo o niekoľko týždňov e, budeme mať prvú analýzu verejných konzultácií a výsledkov. A ukazuje sa, že je viac ako 15 e, tisíc odpovedí, ktoré sú identické hmm, takže zvyčajne sa musíte dostať do systému, odpovedať na otázku a tak sa tam teda dostanete a nechápem síce technické aspekty, ale niektorým sa podarilo obísť e, zodpovedanie týchto otázky, otázok a dostali sa do systému. Máme tam 100 tisíc možno takýchto identických odpovedí a ďalších 50 tisíc, ktoré jednoducho hovoria, že sú proti ale my e, evidujeme všetky tieto otázky a ak sú tam nejaké zaujímavé aspekty, tak určite ich budeme brať do úvahy. Či je SETA e, nejaký vodiaci plán pre TTIP alebo iné dohody? Mm, ja si myslím, že napríklad dohoda so Singapurom je takým zvratom v európskom prístupe k ochrane investícií a komisia skutočne, sa skutočne angažuje v reformovaní tohto systému. Niekoľko noviniek a zlepšení, ktoré sú obsiahnuté, obsiahnuté v CT najskôr. Hovorí sa tu o kapacity členských krajín regulovať vo verejnom záujme. Po druhé, e, presná definícia ochrany investícií po tretie, plná transparentnosť ESDS. Všetky vypočutia sú otvorené, všetky dokumenty sú verejné a prístupné. Ide to oveľa ďalej ako čokoľvek, čo sa dostalo na obchodný súd. Ten je otvorený iba rozhodnutiam. Nemôžete sa dostať do jednotlivých dokumentov, ktoré sa týkajú zúčastnených strán. Právnici to vedia Nemôžete sa prekopať do týchto dokumentov. Jednoducho to nie je možné. Máte iba rozhodnutie, ale v tomto prípade je to oveľa transparentnejšie. Je to prvá dohoda, kde sú um, nejaké mm, pravidlá, pokiaľ ide o rozhodovanie. Základné princípy, ktoré zabezpečujú, aby uh, tu boli znašené náklady. Rozhodli sme sa, alebo teda dohodli sme sa, že sa vytvorí nový orgán na základe e, pravidiel a postupov vo, vo VTO. Je to teda spôsob, ako ochrániť rozhodovací proces, aby tu bola určitá predvydateľnosť. Sú tu mnohé e, ďalšie aspekty v rámci SETA, ktoré zabezpečujú, aby tento prístup e, bol možný, ale teda CETA a ETIP, ETIP e sú dva rozličné typy rokovaní. CETA je už vyrokovaná s Kanadou, sú tam verejné konzultácie, zahajené komisiou a analýza týchto odpovedí, ktoré sme dostali, e, v rámci konzultácií značne zlepšujú našu pozíciu. CETA nie je takým vodiacim e, vodítkom pre TTIP. Je, je to nezvratné. A pravidlá, ktoré boli vyrokované v rámci SETA, sa e, zlepšia v budúcnosti. Prečo potrebujeme toto s krajinami, ktoré majú solidný ústečný systém? Nejde len o vymožiteľnosť, ale aj štandard a zrelosti justičných systémov. Potrebujeme zabezpečiť, aby európsky investori mohli presadiť svoje práva a preto e, dohoda SETA nebude e, vymožiteľná v rámci kanadských domácich súdov. Vy to pravdepodobne viete, je tu dualistický prístup, my máme iný prístup. Akákoľvek obchodná dohoda e, v rámci ochrany investícií, ktorá bola podpísaná v rámci EU tretich krajín, či už ide už Kanadu alebo Singapur, nebude prirodzene vymožiteľná na domácom súde sú tu teda konzistentné prístupy, ktoré platia v rámci domácich a v rámci medzinárodných dohôd. E, ďalej je tu solidný právny systém, ale to neznamená, že, sú tu, že tu nie sú žiadne problémy pre investorov. Napríklad dohoda o energetickej charte e, pokrýva veľa krajín s rozvinutým e, právnym systémom. Aj európske členské krajiny majú mnohé bilaterálne investičné dohody medzi sebou. Vrátane je tu viac ako 270 prípadov, ktoré boli zaregistrovaných od roku 2008 až do roku 2013. 40 takýchto prípadov sa týkajú len čisto európskych prípadov ESDS, iniciované investormi medzi členskými krajinami a inými členskými krajinami. A my sme navrhli medzi nimi aj to, aby tu bolo ďalšie pravidlo v rámci EÚ a mnohé členské krajiny, aj vaša členská krajina, pán Langeto, odmietajú. Ale chceli sme rešpektovať ostatné členské krajiny EÚ. Po tretie, sú, viac, sú tu viaceré uh, oblasti nerovnováhy, nerovnováhy, ktoré musíme riešiť. Osem členských krajín má, má investičné dohody s Kanadou, to znamená, že pochádzajú z týchto členských krajín a sú chránení, zatiaľ čo ostatní nie sú. No a na záver CETA je príležitosť, aby sme zaviedli reformy do systému SDS. Bol by to spôsob, ako zlepšiť túto oblasť, ako z toho urobiť model pre celý svet. A to je veľmi dôležitý argument. Spomínam si veľmi dobre, že sme mali eh, verejné stretnutie v Berlíne s účasťou kolegov. Ja som tam tiež bol a bola tu aj otázka zo strany pána Sigmara Gabriela. Dlhé diskusie, e, ktoré mám rád a preto som v politike už 35 rokov. A záver bol taký, že možno sú niektoré pozitívne prvky, ako napríklad tá skutočnosť, že je veľmi ťažké odmietnúť SDS z USA alebo s Kanadou a požiadať o to Čínu. Musíme e, byť vzorom pre zvyšok sveta a dúfam, že parlament v rámci týchto diskusí to tiež pochopí. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. E, vážený pán komisár e, de Gucht, ste hovorili trošku dlhšie, než sme očakovali, ale zase včera večer ste hovorili oveľa kratšie, než bolo e, e, plánované, ale veľmi si vážim e, to, že skutočne reagujete na jednotlivé podnety poslancov a je polutovania hodné, že niektorí, ktorí vám položili otázku a odišli, je to vyslovene neslušné položiť otázku a nevyčkať odpovedť odpoveď. Týmto ukončujem e, rozpravu k tejto téme. A teraz prejdeme na ďalší e, bod nášho programu, vyhlásenie komisie prístup k liekom na záchranu života v Európe. A začneme e, komisárkou Hidegard, ale trošku trpezlivosti poprosíme výmena stráži na poste. Eh, alebo za stolom komisie